zapisnica aj texty, ktoré sú k dispozícii a prvým bodom dnešného prvého programu sú rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie, zásah právneho štátu.